budeme hlasovať o tejto správe zajtra. Ďalší bod na programe sú jednominútové vystúpenia. Začneme s pani Rockshore. Dámy a páni, mier a zabezpečenie základných práv sú úlohou pre Európsku úniu. Mnohé krajiny chcú vstúpiť do tejto komunity, ale samozrejme vstup do tejto komunity má svoje záväzky. Ukrajina si zvolila vydať sa touto cestou. Ukrajinská populácia, maďarská menšina, ktorá žije na Ukrajine, trpí všelijakými násilnosťami. Sú tam pochody, ktoré napríklad podobný sa odohral v marci tohto roka. Bol to pochod proti Maďarom. Je to protiústavné, protirečí to nielen ústave Ukrajiny, ale aj medzinárodným záväzkom tejto krajiny. Ja som predložila písomnú otázku pani Mogarini a v jej odpovedi som sa dočítala,

doamnă președintă dragi colegi Ďakujem pekne, kolegovia. Vážená pani predsedajúca, Európska OSN e, iniciatíva smerom e, k, k zniženiu úmrtí na základe HIV AIDS na nulu e, ku koncu tohto týždňa bude zasvetené práve tomuto E, tuberkulóza je jednou z hlavných príčin úmrtia e, tých, ktorí sú e, nakazení HIV. Napriek tomu, že v posledných rokoch je tu čoraz menej donorov pre programy, ktoré pomáhajú týmto ľuďom v Európe a v Ázii, pretože mnohí pacienti jednoducho nemajú dostatok starostlivosti. A tu práve v týchto oblastiach je najväčší nárast prípadov v HIV a takisto narast rezistencie voči tuberkulóze. Za týchto okolností sa domnievam, že je na čase pre EÚ a nielen pre EÚ rozvinúť integrovaný rámec na roky 2016 a 2020 zameraný na tuberkulózu HIV a na druhej strane národné vlády a Európska komisia musia zabezpečiť trvalo udržateľný prechod Eh, k vnútornému financovaniu, aby eh, pacienti mali prístup k liekom, ktoré potrebujú. Dobre, ďakujeme. Ďalším rečníkom pán Curkan. Kolegovia, vážená pani predsedajúca, chcem upútať vašu pozornosť na eh, zneužívanie právomoci niektorých orgánov, kde o ochranu detí Týka sa to viacerých rodín e, v Rumunsku, takisto 5 detí, ktoré museli opustiť rodinu do e, no-, Norska. E, po protestoch táto rodina Botenáraju sa spojí, ale bohužiaľ rodina Barbu je v rovnakej dráme vo Veľkej Británii. Rád by som apeloval na britské orgány, aby rešpektovali práva tých detí, ktoré sú rumunskými občanmi a chcem požiadať európske inštitúcie, aby e, zamedzili takýmto traumatickým rodinným zážitkom. Je v najväčšom záujme detí, to je predsa e, v dohovore z roku 1979 e, s cieľom zjednocovať rodiny na základe článku 9 dohovoru o zneužívaní detí. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pani Curtin Darling. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Máme pred sebou to najväčšie rozhodnutie za ostatné generácie v Spojenom kráľovstve. Je to naše právo. Od 70. rokoch naše odbory pracovali solidárne s celou Európou, aby bojovali za pracovné práva pre všetkých. Podporovali ženy, robotničky, ktoré chceli rovnakú prácu za rovnakú plácu za rovnakú prácu a v 82. sa obratili aj na súd, takisto čo sa týka zdravotnej legislatívy, zabojovali britské odbory za plný plat, za práva na platenú dovolenku, na ďalšie typy dovoleniek. Európska únia podporila všetky takéto zákony a teraz chce kampaň, ktorá podporuje odchod, podpaliť na hranici všetky tieto práva, všetky tieto zákony. Prosím, hlasujte za to, že zostaneme v Európskej únii 23. júna. Hlasujte takto. Ďakujeme vám. Ďalšou, ďalším rečničkom je pán Selimovič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Dve krajiny sú, v ktorých je veľa otrokov Uzbekistan a Pakistan. Toto sú dve krajiny, kde sú otroci a s ktorými má Európska únia úzke vzťahy. Celkovo Medzinárodná organizácia práce tvrdí, že orgány Uzbekistanu sa snažia zabrániť, aby deti, otroci spracovávali bavlnu, zberali bavlnu. Európsky parlament odsudzoval tieto praktiky a porušovanie pracovných práv v Uzbekistane a Pakistane. Komisia a členské štáty však odvrátili zrak, keď nútenou, nútenú prácu vykonávali dospelí aj deti v týchto krajinách a treba sa rezolutne postaviť, keď sa porušujú ľudské práva takýmto flagrantným spôsobom a jednoducho zabojovať za zákaz nutenej práce v Strednej Ázii. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Van Basky. Ďakujem pekne za slovo, vážení kolegovia. Minulý týždeň Bundestag hlasoval o uznesení, ktoré odsúdilo zločin, teda odsúdilo arménskú genocidu ako zločin proti ľudskosti slovo genocida tam bolo použité 4 krát. Um, ehm, takže to je genocida z roku 1915. Historická spravodlivosť, ktorá sa týmto obnovila, um, istým spôsobom provokovala eh, veľmi zvláštnu reakciu na strane tureckého premiéra. Je to reakcia, ktorá rozhodne nič nesúvisí s, nejako nesúvisí s európskymi hodnotami alebo eh, s politikou, ktorú Turecko navonok proklamuje a síce e, spätne apologetizovať alebo prikrývať e, zločiny, ktoré sa, ktoré sa dopustili turecké, e, turecké jednotky v tom čase. Obávam sa, že európsky lídry príliš často ustupujú takémuto nedemokratickému a totalitnému režimu, ako je ten, ktorý vidíme v Turecku. Ďakujem pekne, ďalší rečník. E, politika Sinn Féinu v oblasti radikálneho nasadzovania je najväčšom záujme jerských ľudí. Ich najlepšie záujmy nie sú najlepšie e, e, odpovedané európskymi odporúčaniami ani nesúvisia s tým, aby Severné Írsko bolo vytrhnuté z Európskej únie. Eur- Severné Írsko je čistým príjimateľom z Európskej únie. My sme priamými príjmencami priamých platieb na polnospodárskú pôdu. Naši študenti cestujú po celej Európskej únii a naše podniky majú prístup na trh 500 miliónov potenciálnych spotrebiteľov. Okrem toho, európske smerši zamestnancov zabezpečujú rovnakú odmenu pre mužov a ženy, právo na materskú dovolenku a mnohé ďalšie. Nič z toho nenahradí britská vláda. Ak to bude Brexit, Severné Írsko bude otrhnuté od eh, Británie a budeme hľadať iné riešenie. Sinn Féin nie je šampiónom Európskej únie. My hľadáme najlepšie záujmy pre obyvateľov Severného Írska a práve preto Sinn Féin bojuje bojuje za eh, hlasovanie za zotrvanie v Únii. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Klúny, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolaboratívna ekonomika tu určite zostane namiesto toho, aby sme proti tomu bojovali, musíme privítať tú príležitosť, ktorú to prináša. A je dôležité, aby sme hľadali harmonizovaný prístup pre regulatívu členských štátov v tomto duchu, v duchu otvoreného trhu a zároveň v záujme európskych spotrebiteľov. Európsky spotrebitelia sú najväčší využívateľa zdieľanej ekonomiky. To je záver štúdie, ktoré vykonala komisia. 36% spotrebiteľov vo Francúzsku využívalo napríklad takúto kolaboratívnu ekonomiku ako Uber, Airbnb a mnohé ďalšie mená. Poznáme to, v Írsku to bolo 35% a takáto zdieľaná ekonomika v Európe má hodnotu odhadom 10 miliard eur a bude to rásť na 250 miliard eur v rámci najbližšej dekády, takže to dáva spotrebiteľom obrovskú výber, obrovský výber, flexibilitu a zabezpečuje to hospodárskú súťaž. Všetky firmy, ktoré sú zapojené do takéto kolaboratívnej ekonomiky, tvoria pracovné miesta a generujú zisk pre miestnu ekonomiku. Takže vítam nedávne predstavenie komisie, ktoré skúma práve to, aby sme dokázali zabrániť regulatívny prístup do strany členských štátov, ktorý bude obmedzovať takéto aktivity a aby sme hľadali spôsoby, ako sa takéto nové možnosti podnikania budú rozvíjať, zabezpečili spravodlivé zdaňovanie a zároveň eh, kontrolovali podmienky zamestnávania a zároveň kontrolovať, ako sa európska legislatíva uplatňuje e, v vzdialenom hospodárstve. Pán Brenner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Severo, severovýchod e, Anglicka má veľa čo získať tým, že zostaneme e, v EÚ a severovýchod môže aj veľa stratiť, keď odídeme. Benefity sú jasné. Európska únia je dobrá pre pracovné miesta. Máme prístup na najväčší jednotný trh vo svete a zároveň EÚ je dobrá pre investície ako najchudobnejší britský región dostávame viac spätne, ako dávame do rozpočtu. Európska únia chráni naše práva ako spotrebiteľov aj pracujúcich. Európska únia nás chráni. E, žijeme teraz v najdlhšom období mieru v rámci európskeho kontinentu od konca Rímskej ríše a e, Európska únia je dobrá pre naše životné prostredie a pre náš vidiek. Chráni naše vody, e, faunu, flóru a, a pomáha nám spoločne bojovať proti klimatickým zmenám. Ak nebudeme opatrní a odídeme z EÚ, môže sa stať, že jediné miesto, kde nájdeme e, pôvodného farmára s ovčím stádom, bude e, nejaký skanzen niekde e, na vidieku. Takže je jasné, prečo zostať lepšie vnú, horšie vonku. Ďakujem pekne, pani Harkin, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, E, ja si dnes kladem otázku, môžu e, írsky e, politici pokiaľ ide o na poletky závodu rámcová smernica o vode dáva možnosť ľuďom rozhodovať sa nepoužívať poplatky vodu, tak ako je štandardný postup. Bývalý komisár Potočník zodpovedal tú otázku, keď vyjasnil, že e, zaužívané postupy e, v období prijatia smernice, čiže v roku 2003, nie do roku 2010, či 2014 alebo 16. Je to naozaj rok 2003. V roku 2014 Európsky súdny dvor e, rozhodol proti Európskej komisii, keď Nemecko bolo kvôli nespoplatňovaniu určitých služieb z vodou vodárenských poplatkov. Európsky zákonodárca chcel členským krajinám umožniť rozhodnúť o použitých opatreniach bez eh, toho, že by sa to rozširovalo na všetky spojené služby s užívaním vody. Smernica per se neuvaluje eh, povinnosti eh, oceňovania. V tejto situácii to, čo je dobré pre Nemecko, je dobré aj pre Írov a tí Íri, ktorí obvinujú e, Brusel, si len sledujú svoje vlastné záujmy a nepodporuje to v skutočnosti ich argumentáciu. Ďakujeme ďalšou rečničkou je pani Serba. Ďakujem pekne. Nedávne štúdie ukazujú, že jedno z všetkých e, troch detí vo veku 6 až 9 rokov má buď nádvahu, alebo je priamo obezné náklady e, e, starostlivosti o príslušné problémy s tým spojené e, si vyžaduje desatinu všetkých výdavkov na zdravotníctvo v EÚ. Napriek tomu sa nedosiahol nejaký špeciálny pokrok na zvrátenie toho trendu. Je nepriateľné, aby boj proti obezite zostal len na papieri a nepriniesol nič v konkrétnych výsledkoch. My takéto výsledky potrebujeme, ľudia potrebujú E, mať k dispozícii všetko na boj proti týmto hrozbám. Informácie, jedlo za priateľné e, ceny, boj proti e, reklame, najmä keď ide o výrobky pre deti. Pilotný projekt hovoril o, nedávno o vytvorení platformy, ktorá by poučovala o v potrave. To by mohlo poskytnúť relevantné informácie rodičom a škôlkam, keď e, plánujú každodennú stravu pre deti. Dúfam, že e, kolegovia tento projekt podporia. Pán Mamikin je ďalším ročníkom. Thank you very much. For mil- Ďakujem e, pekne. Príroda od tisícročia poskytovala všetky potrebné zdroje, veľká, prispievala tiež k rastu populácie za roky, ale E, s priemyselnou revolúciou e, mesta začali priťahovať viac, čoraz viac ľudí a tým pádom to e, viedlo k odľudneniu vidieckých oblastí. Dnes vo väčšine európskych kraj, krajinách obyvateľia EÚ vlastne vidieckí obyvateľia tvoria menej než polovicu obyvateľstva Vidiecké oblasti strácajú svoju budúcnosť v každom ohľade. Tiež to e, e, ubližuje produktivite e, tradičným remeslám a činnostiam v polnohospodárstve. Stredo- a východoeurópske krajiny sú najviac trpiacimi týmito javmi po roku 2004. Thank you. Next speaker Ďakujeme pani Rís, je ďalšou rečničkou. Je však tu pán Marias. Ďakujem. Dnes tu máme výročie e, vylodenia spojencov v Normandii. Dnes ale konštatujeme, že čoraz viac v Európe e, znejú národné tóny. Občania e, mnohí e, v Grécku, mnohí Albánci boli odsúdení ako vojnoví zločinci počas nemeckej okupácie. Mnohí Gréci zahynuli a Grécko vždy žiadalo odškodnenie za tieto škody premiér albánsky e, toto e, e, ako oprávnené aj uznal. A nesmieme zabúdať na to, že Grécko v roku 1945 podiel Albánska na medzinárodných mierových rozhovoroch vo Versailles neakceptovalo. Nemecko a Italiansko naďalej nesú za to zodpovednosť a neodškodnili Grécko. Mussolini v roku 1945 pardon, 40 vošiel do Grécka a e, Nemecko obsadilo krajinu. Ďalším rečníkom je pán De Cabras. Ďakujem pekne. E, včera 5. júna bola veľká manifestácia e, v Barcelone za obranu eura a zároveň za obranu európskych hodnôt. E, zároveň to bola pripomienka štvormesačného termínu, ktorý sa plní zajtra. Španielská vláda sa zavezala k ideologickému plánu, ktorý bol kritizovaný všetkými inštitúciami vrátane európskych inštitúcií za to, že bola proti rámcovej smernici o vodách. Je to príklad nefunkčnej vlády, ktorá nechce prijať príjmať e, politické rozhodnutia, ale zároveň v praxi e, koná a takýmto spôsobom e, ohrozuje splaviteľnosť rieky Dojro a zároveň jeho si uvedomiť, že súčasný objem kubických metrov prietoku je nedostatočný pre zabezpečenie jeho plnej funkčnosti a splavnosti. Je dôležité uvedomiť si, že závery k Európskej komisie zavezujú španielskú vládu, aby sa stiahla z tohto rozhodnutia rozhodnutia. Je dôležité, aby sme eh, obránili túto kľúčovú rieku pre našu zónu a obránili životné prostredie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Uh, Ward. Ďakujem. Slovo má pani Ward. President. Vážená pani predsedajúca, je veľmi smutné, že dumping čínskej ocele pokračuje v celej Európe a David Cameron sa správa, ako keby to umožnil pre malú skupinu členských štátov EÚ ako keby blokovali toto všetko, ktoré je, mož- čo je možné vyriešiť tarifmi a aby sa oceliarstvo v Európe rozvíjalo. Mám tu však aj dobré správy. Európske oceliarské spoločnosti zabezpečili prácu 250 ľuďom vo Worktontone, kde, e, za ktorý som poslankyňou, a v dodávateľskom reťazci vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve sa uchovalo 4 tisíc pracovných miest súvisiacich mm, s týmto. Turistická, toriovská vláda by si mala všimnúť, že sme stále hrdí na to, že vyrábame oceľ, mali by spolupracovať so Suheimen a Alanom Smithom a s e, odbormi a s lebristami Všetci vieme, že Európska únia najlepšie funguje, keď funguje solidarita a vzájomná spolupráca medzi politikmi, biznismenmi a pracujúcimi. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán Polčák. Ďakujem, pani predsedujúca, za udelenie slova. Chcem hovoriť o tom, ako náš vnútorný trh zaobchádza s autorskými dielami. V Európe je zavedený systém tzv. kolektívnej správy autorských práv a tento má zabezpečiť e, dodržiavanie práv na duševné vlastníctvo a zároveň opravneným nositeľom práv zabezpečiť istý komfort pri udeľovaní súhlasu s používatím ich diel, ktorý prebrali títo, tieto správcovské spoločnosti. V e, sprístupňujú ich diela verejnosti. Ale problém je v tom, že každý takýto správca kolektívny zastupuje nositeľov práv iba na území niektorých štátov EÚ a je nemožné získať súhlas s nejakými výnimkami hudobnými na celom území Európskej únie. Je bolo by vhodné, aby sa únia nad týmto problémom zamyslela, tak aby užívateľ mohol získať konkrétneho tvorcu od konkrétneho kolektívneho správcu, ktorý by mal správovať celé územie EÚ. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A ďalším rečníkom je pani Matias. Ďalšou rečníčkou. senhora presidente depois de ameaças sistemáticas a portugal com sanções. ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca po systematických ohrozovaniach portugalcov povedal predseda komisie že sankcie proti francúzsku nezavedie lebo francúzsko je francúzsko. predsedom euroskupiny predseda Euroskupiny ale volá po sankciách pre všetkých, ale toto ohrozuje stabilitu. Niektoré členské štáty si môžu robiť, čo chcú a európsky lídry urobia všetko, čo je v ich pravomociach, aby zabezpečili. Nechávajú občanov na ostri noža, ako keby kríza demokratickej legitimnosti nestačila, ako keby už teraz nie sme, nie sme neboli na pokraji priepasti hospodárskej a táto katastrofa vychádza z politik, ktoré Európska únia vytýčila a sleduje. Predseda Európskej komisie povedal, že vlastne ide o to, že v únii sú si všetci rovní, ale v dôsledkoch to vyzerá, a je to veľmi jasné, že ide o hospodárskú sabotáž v konečnom dôsledku. Preto by som rada na vás apelovala, pán komisár, aby ste prestali sa tváriť, že to je všetko v poriadku a poskytnite Európe službu. Vážení pani predsedajúca, za 17 dní bude Británia hlasovať o svojom členstve v Európskej únii. Je to obrovná má dopad nielen na budúcnosť Británie, ale na každý ďalší členský štát, ktorý je zastúpený v tomto parlamente. Riziko e, toho, že Británia odíde, je obrovské. Bezprostredný hospodársky šok a možná recesia. 3,5 milióna pracovných miest, ktoré sú ohrozené, e, ochrana pracujúcich, ktorá môže byť zrušená a zároveň e, ochrana a bezpečná spolupráca poškodená. E, zdá sa, že kampaň Leave na toto nemá žiadne odpovede prehrali argumenty ohľadom e, ekonomiky a bezpečnosti, začali strašiť imigráciou. Počas posledných niekoľkých týždňov robili e, škaredé a takmer rasistické vyjadrenia, kde tvrdili, že takmer všetci e, imigranti, ktorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva, sú imigranti alebo žiadatelia o sociálne platby. Ako sám imigrant viem, že takéto obvinenia sú nespravodlivé a imigranti prinášajú obrovský prínos pre Spojené kráľovstvo. Takisto verím, že väčšina slušných voličov to v Británii vie a že prekuknú takúto lož na strane eh, kampaň za odidenie a budú hlasovať zotrvanie 23. júna. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Tún, nech sa páči. Vážení kolegovia, Lotyšsko má ešte stále veľký počet ľudí bez občianstva. Sú to bývalí občania Sovietskeho, eh, Sovietske, Sovietskeho zväzu a ich deti. Eh, tvrdia 6 celkov, tvrdia, tvoria 6 celkovej populácie Estonska. Sovietský zväz zanikol pred 30 eh, rokmi, ale problém týchto osôb bez občianstva nebol vyriešený E, takíto ľudia nemajú práva na, volenie, na voľby v európskych a národných voľbách v Lotyšsku ani dokonca v lokálnych voľbách. Zozbierali 17 tisíc podpisov za to, aby predložili petíciu, kde žiadajú parlament, aby e, zmenil nesprávne zastúpenie e, občanov bez zastúpenia v Európskom parlamente. Majú dobré dôvody bojovať za zastúpenie, najmä v Lotyšsku Ehm, aj Estonsku. Počet e, kresiel alokovaných e, tomuto štátu e, je disproporcionálne vysoký a to na úkor ľudí, ktorí nemajú volebné práva. Žiadam, aby ľudia podporili rozšírenie volebných práv pre osoby bez štátnej príslušnosti v Lotyšsku a Estonsku. Ďakujem pekne, nemám tu žiadne modré karty v tejto procedúre v rámci jednominútových vystúpení. Ospravedlňujem sa, pán Ferreira. Ďakujem pekne za slovo. Pán Juncker, pán Draghi a ďalší, prosím vás, počúvajte, čo vám hovoríme. Boj robotníkov portugalského ľudu je, je ne pobojerateľný. Bojovali sme za to, aby sme vytvorili vládu, odmietali sme politiku predchádzajúcich vlád dokázali sme konečne zabrzdiť nesprávny, nesprávne smerovanie do budúcnosti. Zastavili sme škrty a obmedzenia platov, zvýšili sme minimálnu mzdu a zároveň sme e, zabezpečili dávky do sociálneho systému a do zdravotníckého systému, zvýšili sme dôchodky ehm, a to všetko práve preto, aby sme dokázali zabezpečiť aj ďalšie opatrenia, ako napríklad slobodné učebnice alebo učebnice zadarmo. E, mali sme 35 e, e, rokov bez, bezplatnej služby verejných médií pre verejnosť. To je veľa. Francúzsko je Francúzsko, povedal pán Juncker, ale Portugalsko je Portugalsko, pán Juncker. Je to naozaj veľa rokov. Je to národ, ktorý má svoju úctu k nezávislosti a sme to my, ktorí si sami píšeme našu vlastnú budúcnosť, náš vlastný osud a pozorne sledujte, ako sa s tým vysporiadame. Pán Lebreton, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Juncker 31. mája prišiel do kongresu v Francúzsku, kde povedal, že Európa e, to sú dve Európy. Nie. E, Európa to ste vy. E, politika úsporných opatrení to ste vy. Vy ste tými, ktorí si vytvoril obete 27 miliard eur zo štrukturálnych fondov za 6 rokov. V skutočnosti Európa stojí dva dvojnásobok Francúzsko za to isté obdobie. Vy sa im vysmievate, keď hovoríte, citujem, že komisia má a, a, e, dušu, ale vy ste dobrým e, za, e, zastancom oligarchov, ktorí ich dusia. LuxLeaks, Panama Papers a ďalšie budúcnosti. Ale ľudia nie sú hlúpi čoraz viac sú početnejší a pridávajú sa k tým, e, ktorých e, volajú e, populistami, ale sú v realite patriotmi. Ďakujeme. Pán Papadakis. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλθει στην Ελλάδα αφού καρατόμησε συντάξει. V Grécku sa rozdrobili sociálne dávky a teraz sa na fondy predali e, domy, aby sa získali čerstvé prostriedky. Dnes sa pripravuje nový e, zákon, to pripomína na podmienky podobne ako vo Francúzsku, v Belgicku v inej, a v ďalších členských krajinách. To sú tie tzv. ozveštené praktiky v EÚ, praktiky vašich orgánov a Európskeho parlamentu, kde tisíce zamestnancov strácajú pracovné miesta práve takto sa e, ničia tarifné e, kolektívne dohody, e, masové prepušťanie, ničenie 13. platu, obmedzovanie rôznych práv, len aby kapitál získaval nové priestory. To sú tie stimuly, ktoré sa dohodli medzi Francúzmi a Grékmi na pleciach ľudu oboch krajín. Musíme organizovať organizovaný triedny boj. Iba tak môžeme prelomiť silu kapitálu. Tým pádom môžeme uzavrieť blok minútových prejavov. Zajtra pokračuje naše zasadnutie e, o 9. hodine. Program je zverejnený na web stránke e, Európskeho parlamentu. Končím zasadnutie.